vydanie a podľa 6.3 bude táto žiadosť posunutá ďalej. Ďalšia vec, všetky tieto oficiálne oznámenia budú publikované v oficiálnej zápisnici a budú považované za schválené. Ďalšie veci sa posunú výboru pre zahraničné otázky a ďalšiemu výboru ide, ide tu záležitosť Sofokle a Sofokleos. Ďalšie tretie oznámenie sa týka pána Bensona. A je tu technická poznámka k tomuto oznámeniu. Ďakujem za slovo. Pred 11 rokmi bol útok islamských teroristov na slobodu západu. Na slobody západu. A toto by mohla byť príležitosť, aby sme mm, minútou ticha si uctili 3000 obetí. Ďakujem pekne. Think... Ďakujem. Nie je to na našom programe. Myslím si, že by to bolo vhodné, keby sme si spomenuli na pamäte na pamiatku obetí z 11. septembra.